Áno, je pravda, že vždy ste skutočne veľmi spravodliví, pokiaľ ide o rečnícky čas, ale dnes je to nepochopiteľné. Ide o dôležitú tému, o dôležitú diskusiu. Prečo tak neskoro hovoríme o tom? Toto je takisto prekvapujúce. A vy to potom ešte aj skrátite celé o 18 minút? To je jednoducho nepochopiteľné a je mi to veľmi ľúto. Pani kolegyňa, pokiaľ ide o program, za to je zodpovedná konferencia predsedov. Pán Kaputo, aj vy dostanete slovo. Takže za program je zodpovedná konferencia predsedov. A že sme skončili trochu skôr, to súvisí s tým, že predchádzajúcej diskusii neboli žiadne E, spontánne rozprávne vystúpenia a musel som to trochu skrátiť, inak by sme sa jednoducho dostali k nevyváženosti, pokiaľ ide o národy. A pán Kaputo sa teraz bude zase sťažovať, že SND sa nemala možnosť vyjadriť sa, takže nech sa páči, máte slovo, ale potom už končíme. Ďakujem za slovo, pán predseda. Jednoducho som chcel vedieť, aké kritéria používate. Dali ste slovo u 8 rečníkom z ALDE EPP, iba jedným zo, zo socialistov a demokratov. Jeden. A ja by som chcel hovoriť. Ja som predsa nehovoril predtým a pán kolega Kelly, ktorý dostal viackrát slovo, predtým hovoril a vy ste slovo jemu dali. To je diskriminácia, je to nespravodlivé. Neopodstatnené. Pán kolega, ďakujem. Ja vám poviem na rovinu, že na začiatku vôbec nikto z SND sa neprihlásil. Potom ste prišli vy na začiatku. Ja som pána Čambackého nepustil k slovu, pretože takisto sa vyjadril a poč, po tých, po to, v rámci toho času, čo som tu ja bol, tak som nezohľadnil tých, ktorí sa už vyjadrili a takisto som nepripustil 8 z EPP, ale iba troch. Troch z EPP, dvoch z ALDE, hoci viac ako desiatich som mal prihlásených. Snažím sa to robiť skutočne férovo, verte mi, pretože jednoducho sú tu aj ďalší. Končím zasadnutia.